ma zároveň informoval, že bude patriť do skupiny Zelených ale. Príslušné maďarské orgány ma informovali o tom, že pán Janoš Áder bude teda prezidentom Maďarska a od 1. júna 2012 ho nahrádza pán Erik Banky. Vítam tu nového kolegu. A znova pripomínam, že podľa článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku každý poslanec sa môže snúvať eh, s plným právom práce Európskeho parlamentu a jeho orgánov, kým jeho margán nebude preverený alebo napadnutý. Za predpokladu, že eh, vopred eh, písomne vyhlási, že nevykonáva žiaden úrad nezlučiteľný s mandátom európskeho poslanca. Takže aj pána Bankyho, Bankyho tu srdečne vítam. Dobrý deň, pán kolega. Výbor pre právne veci rozhodol 30. maja 2012 o potvrdení mandátov nových poslancov podľa článku 3 odseku 4